To je vyhlásenie Európskej rady a komisie o e, európskych opatreniach na boj proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii. Prvým rečníkom v mene rady je ministerka Lukaševiča. Kalnina Lukaševica. Pán predseda, vážení kolegovia, ďakujem za túto príležitosť hovoriť o otázke organizovaného zločinu a korupcie. Je našou povinnosťou zaručiť pre našich občanov e, skutočnú oblasť spravodlivosti, slobody a bezpečnosti tým, že budeme bojovať e, s vážnymi trestnými činmi a korupciou. Musíme sa mobilizovať v oblasti všetkých našich nástrojov a skombinovať snahu, aby sme vytvorili komplexný, koherentný prístup na boj proti zločinu Europol eh, eh, teda odhadol v roku 2013, že v tejto oblasti eh, operuje na úrovni EÚ 3600 organizovaných zločineckých skupín. Tieto organizácie sa stále rozširujú a diverzifikujú svoju činnosť je tu široká škála činností, ktoré sa venujú, ako napríklad drogy, e, obchodovanie s ľuďmi alebo e, zneužívanie technologického vývoja na trestné alebo na kriminálne účely. E, je, generuje sa tu obrovský zisk ako výsledok, tieto zločinecké skupiny sú čoraz viac schopné ovplyvňovať fungovanie právneho alebo legálneho trhu a existujú politické procesy v celej EÚ, ktoré sa angažujú v týchto e, oblastiach Rada sa stále e, venuje v celej e, škále iniciatív, ktoré sú zamerané na organizovaný zločin a korupciu a považuje ich za vysokú politickú prioritu. Vážení kolegovia, kľúčové opatrenie je spojené s tým, e, s európskym politickým cyklom, ktorý bol prijatý v roku 2010 tento cyklus eh, je operatívnou reakciou na organizovaný eh, medzinárodný zločin prostredníctvom optimalizovanej koordinácie a spolupráce národného práva, národných orgánov, európskych inštitúcií, agentúr a ostatných relevantných partnerov. V rámci eh, tejto práce sa rada rozhodla, že podnikne operatívne kroky zamerané medzi iným na to, aby sa zamedzilo falšovaniu a e, kyberzločinom, e, ktoré sú prioritou pre EÚ. E, zločiny ako napríklad nelegálne obchodovanie s ľuďmi, so živými bytostiami, a s kultúrnymi predmetmi si vyžadujú našu pozornosť. Takéto zločiny budú úzko sledované Europolom a ten by mal predložiť a rade e, analýzu týchto oblastí koncom marca tohto roka. Rada prikladá veľkú dôležitosť e, Európskej správe na boj proti korupcii. Táto bola prvýkrát vydaná komisiou 3. februára 2013. Je to cenný nástroj, Eh, konsolidovanej snahy boja proti korupcii a eh, vytvorenia protikorupčných noriem v celej EÚ založený na komplexnom prístupe. Domnievame sa, že to poskytne ďalšie stimuly pre členské krajiny, aby ratifikovali a efektívne implementovali existujúce antikorupčné nástroje. Toto všetko bolo uznané ako e, nevyhnutná časť boja proti cezhraničnému medzinárodnému zločinu. Zločinecké skupiny môžu vygenerovať obrovské zisky zo svojich činností a, a všeobecne e, existuje úzus, že um, narušenie týchto finančných tokov zločineckých skupín je efektívnym nástrojom, ako zastaviť e, tieto zločiny. Nová smernica o zmrazení a skonfiškovaní e, výťažkov tohto zločina, čo bolo ratifikované parlamentom a radou v roku 2013, poskytuje veľa príležitostí pre skonfiškovanie výťažku takýchto, e, z takejto činnosti. a takémuto, e, teda nemožno tam klásť nejaké zbytočné prekážky. E, skonfiškovanie e, môže prebiehať aj u tretich osôb. Tento nástroj je jasným krokom vpred v zabezpečení toho, aby zločinci už nemali e, prístup z výnosov z určitých typov zločinov. A to prispieva k posilneniu našej reakcie na vážne formy zločinov. Nič menej, počas rokovaní, ktoré viedli k prijatiu týchto nástrojov, Rada a parlament mali pocit, že sa musí urobiť ešte viac v tejto oblasti. Za týmto účelom e, prijali e, spolu so smernicou aj jasné prehlásenie, kde e, vyzývajú Európsku komisiu, aby zvážila možnosť predloženia ďalších návrhov v tejto oblasti. Rada sa teda očakáva iniciatívu komisie v tejto oblasti. A na záver, dovolte mi stručne komentovať E, stratégiu o vnútornej bezpečnosti. Toto bude vysoká priorita pre naše predsedníctvo, pretože chceme rešpektovať lehoty stanovené Európskou radou, kde sa vyzýva na revíziu, aktualizáciu vnútornej, stratégie vnútornej bezpečnosti e, v roku 2015. V decembri minulého roka rada prijala závery, ktoré sa stanovili E, ciele Rady o všeobecnej štruktúre a niektoré kľúčové princípy obnovenej e, vnútor, stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ. Jeden z týchto kľúčových princípov je ten, že obnovená vnútorná stratégia bezpečnosti by mala identifikovať hlavné hrozby a výzvy pre nasledujúce roky v oblasti vnútornej bezpečnosti. Rada si myslí, že vážne organizované zločiny vo všetkých svojich formách predstavujú jednu z takýchto hrozieb. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani ministerka, za to, že ste hovorili v mene rady. A teraz chcem privítať komisára Aramopulusa znovu a požiadam ho, aby hovoril v mene Európskej komisie. Pán komisár, máte slovo. Ďakujem. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, ďakujem za to, že mi dávate príležitosť predstaviť politiku komisie a kroky na boj proti organizovanému zločinu a korupcii v celej EÚ. Uznesenie o obnovení stratégie vnútornej bezpečnosti, ktoré tento parlament schválil 3. decembra, skutočne dáva tento boj e, e, medzi hlavné priority, ktoré by mali byť pokračovaním nášho snaženia na ďalšie roky tým, že chceme zabrániť a bojovať proti zločinom vo všetkých formách v EÚ a to prispieje k vytvoreniu bezpečnejšej Európy a k navýšeniu dôvery občanov a podnikov. Boj proti infiltrácii organizovaného zločinu v e, legálnom hospodárstve prispeje k ekonomickej obnove a k hospodárskému rastu. Toto je hlavne e, relevantné pre korupciu. Európania e, túto oblasť úzko sledujú, dotýka sa ich a Eurobarometer vo svojej analýze v roku 2013 hovorí, že viac ako polovica Európanov e, označuje korupciu v ich krajinách ako narastajúcu za posledné tri roky. 4 z 10 Európanov alebo 4 z 10 európskej spoločnosti považujú korupciu za prekážku vo svojej činnosti na vnútornom trhu. Eh, Ostranenie korupcie a podpora integrity je správnym krokom eh, a tak tomu bolo aj za posledných 10 rokov. Eh, v posledných rokoch správy v oblasti boja proti korupcii ukazujú, že charakter a rozsah korupcie e, sa odlišuje v jednotlivých členských krajinách a korupcia ovplyvňuje všetky členské krajiny. Správa e, hovorí o potrebe väčšej pozornosti pre tento jav. <clears throat> Je dôležité spolupracovať e, vo všetkých členských krajinách, európskych inštitúciách a relevantných medzinárodných organizáciách. Ďalšia správa, ako viete, by mala výsť v roku 2016. E, malo by tam, mal by tam byť cieľ, e, čo je nezávislá analýza alebo hodnotenie všetkých európskych inštitúcií. E, my budeme mať dialog so všetkými európskymi inštitúciami. Komisia, ako viete, prijala alebo príjima opatrenia na zlepšenie transparentnosti, čo je zásadné v boji proti korupcii. Dovolte mi pohovoriť teraz o organizovanom zločine. Vážnosť tejto hrozby e, sleduje e, aj Europol a 3600 organizovaných zločineckých skupín e, e, je činných v medzinárodnom, e, na medzinárodnej scéne vrátane hospodárskej oblasti korupcia a pranie špinavých peňazí a zločiny a tak ďalej. Investície sú čoraz, e, majú čoraz viacej medzinárodný charakter. Týka sa to infiltrácia organizované zločiny do legálnej ekonomiky v EÚ a aj nad rámec EÚ. Legislatíva by sa mala plne implementovať. To zvla- e, platí rámcového rozhodnutia v roku 2008, ktoré sa týka boja proti organizovanému zločinu a komisia vydá implementačnú správu tento rok. Smernica schválená minulý rok sa týkala zmrazenia a konfiškácie výnosov týchto zločinov a to je jasný krok vpred. <clears throat> Nedávna dohoda o štvrtej smernici, ktorá je zameraná na proti e, praniu špinavých peňazí, napomôže identifikácii tých, ktorí profitujú z takejto činnosti. Bude to teda jednoduchšie. Spolu s legislatívou komisia podporuje aj operatívnu spoluprácu medzi členskými krajinami a medzi nimi a tretimi krajinami prostredníctvom Europolu. Súčasné operatívne priority Europolu zahrňajú nelegálnu migráciu, obchodovanie s ľudskými bytostiami, Eh, boj proti falšovaniu tovarov, podvody, syntetické drogy, kokain, heroin, eh, kybernetické zločiny a organizované eh, zločiny v oblasti mm, majetku. Asi miliarda mm, eur to bola medzi rokom 2014. Tragické udalosti z minulého týždňa boli identifikované Europolom ako nová vynarajúca sa hrozba. Stratégia na boj proti nelegálnemu obchodovaniu so zbraniami bola schválená v roku 2013. Komisia teraz vyhodnocuje možnosti navrhnutia aproximácie niektorých eh, zločinov, ktoré sa týkajú eh, pašovania zbraní, lepšia výmena informácií o, o strelných zbraní. E, ide teda o boj proti organizovanému zločinu a komisia sa aktívne angažuje aj s tretimi krajinami a relevantnými medzinárodnými organizáciami. Napríklad e, máme e, tu program, ktorý sa týka Spojených štátov. Ide o boj proti kybernetickému zločinu a zneužívaniu detí. S našimi východnými partnermi sa sústredujeme hlavne na korupciu boj proti kybernetickému zločinu, je samostatnou prioritou v vnútornej stratégii bezpečnosti, má jasný dopad na našu spoločnosť, má vplyv na hospodárstvo, ale aj základné práva, e, pokiaľ ide o osobné údaje zamestnancov či klientov, ktoré sú ukradnuté alebo keď dôjde k ukrádeži majetku. Európska únia reagovala na to vytvorením Európskeho centra eh, boja proti kybernetickému zločinu v rámci Europolu a smernicami, ktorú by mali členské krajiny implementovať v septembri tohto roka. Vyzývam parlament, aby zabezpečil to, že návrh smernice o sieťovej informačnej bezpečnosti, o ktorom sa ešte diskutuje, zahrňal aj ustanovenia o podávaní správ o kybernetickej bezpečnosti E, a incidentoch trestného charakteru, tak ako to navrhovala komisia. E, vyšetrovanie kybernetických zločinov musí byť rýchle, musí byť prístup k dôkazom e, počas celého procesu, ktorý prebieha v súkromnej sfére v rozličných členských krajinách. Komisie Pripravené pripravená spolupracovať s členskými krajinami, by zabezpečila to, že existujúca legislatíva o kybernetických útokoch, platbách, podvodoch a takisto zneuž- proti zneužívaniu detí bola rýchlo a korektne implementovaná komisia. Chce umožniť užšiu spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom na boj proti kybernetickým zločinom. Táto spolupráca sa venuje aj e, výzvam odstraňovania nelegálnych obsahov z internetu a boj proti teroristickej propagande a radikalizácii. Na záver mi dovolte spomenúť eh, prácu špeciálneho výboru parlamentu boja proti organizovanému zločinu, praniu špinových peňazí počas predošlého mandátu. Um, ja uh, verím, že toto povedie k produktívnej spolupráci v ďalších eh, mesiacoch a rokoch. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A teraz pôjdeme podľa politických skupín. Začneme s pani Holmajerovou. Pani predsednička, dobrý večer, vítam aj predsedníctvo, milí kolegovia a kolegyne. Pri boji proti organizovanej zločinnosti vidím našu EÚ troška kriticky. Myslím si, že organizovaný zločin v logistike, spôsobilosti sa zosieťovať svojej brutalite, svojej modernosti, výbavy. Je, má stále navrh na, našimi opatreniami a preto sa budeme musieť snažiť, aby sme sa dokázali brániť proti mnohorakosti organizovaného zločinu. Zoberme si napríklad internet tam e, vidíme rôzne formy trestnej činnosti, ktoré len internet ešte posilňuje. Napríklad sexuálne zneužívanie detí zažilo boom v dôsledku internetu. A musím povedať, že lutujem, že niektorí kolegovia z iných politických skupín odmietali v tomto parlamente diskutovať o nových štúdiách a poznatkoch. Ja si myslím, že by sme to mali predsa len urobiť. Po druhé, keď nebudeme konať proti trestným činom páchaných cez internet, tak to je len taký spúšťací prvok na e, rozširovanie trestnej činnosti. To znamená, že máme pred sebou veľa úloh, 1,5 minúty nestačí na to, aby sme to podrobne rozobrali, ale stratégiu EÚ budeme musieť ešte podrobne prebrať. Teraz e, je modrá karta pána Saniho. Akceptujete ho na 30 sekúnd, dobre? Ďakujem veľmi pekne za túto možnosť sa vyjadriť. Ja by som chcel Mm, v podstate pomôcť e, pretože kolegyňa nemala možnosť vymenovať všetky javy, hovorila o trestnej činnosti. Korupcia patrí takisto k trestným činom. Čo si myslíte o situácii, kedy organizovaná forma korupcie je e, v podstate realizovaná zo strany vlády členského štátu. Čo si o tom myslíte? Um, Miný kolega, korupcia je súčasťou chobotnice organizovaného zločinu. Je to ten pokus organizovaného zločinu významne ovplyvňovať politiku, cez korupciu si nájsť do nej cesty a keď si ich nájdu, tak všade tam, kde sa im podarí dostať, je našou úlohou ich vykoreniť z týchto miest so všetkými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. A máme pred sebou veľa práce, korupcia je veľmi rozšírená. Ďakujem veľmi pekne a teraz pani Kiniči za SAD 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem pán komisár, ďakujem aj rade. V prvom rade chcem vyjadriť ocenenie Talianska za prácu, ktorá sa tu vykonáva v tejto oblasti, i keď došlo k, troška k prerušeniu práce v dôsledku volieb novej komisie. Vidíme ale pokrok v dôležitých legislatívnych oblastiach, ako napríklad Eurojust, ale ešte stále potrebujeme dosiahnuť výsledky. Výsledky napríklad v práci, e, ktorá sa týka závažnej trestnej činnosti a mafiánskych praktik a taktiež potrebujeme závery o boji proti základnej trestnej činnosti. Mali by sme sa okrem toho zaoberať aj implementáciou rámcového rozhodnutia o organizovan organizovanom zločine z roku 2008. Trvá to teraz už viac ako dva roky a musíme prísť novými opatreniami, ktoré by zabránili rastu E, trestnej činnosti a bohatstva z, neho plínuce, z nej plynúcej. Takže musíme viacej konať v oblasti konfiškácií prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Myslím si, že by sme počas tohto legislatívneho obdobia sa mali postarať o to, aby sme hrali kľúčovú úlohu a bojovali proti všetkým formám trestnej činnosti. To by malo byť základom našej činnosti. Ďakujem. A teraz pán Vojčechovský v mene ECR. E Ďakujem veľmi pekne, pán predseda je to troška umelé hovoriť o korupcii a súčasne hovoriť o trestnej činnosti vo všeobecnosti. Korupcia je osobitý jav. Je to jav, ktorý sa týka ľudí pri moci a to znamená, ak štát dobre funguje, funguje, ak dobre fungujú jeho inštitúcie, nie je vôbec priestor na korupciu. My si hovoríme, my hovoríme, že lekári sa majú liečiť sami. Takže keď hovoríme o korupcii v EÚ, mali by sme sa pozrieť na to, ako fungujú naše inštitúcie. Čo robíme v členských štátoch? A žiaľ, veľmi často nám chýba transparentnosť. Transparentnosť je jedným zo základných mechanizmov, ktorý bráni korupcii a v Polsku mám vždy problém dosiať sa k informáciám, napríklad o využívaní európskych fondov, na, mali sme napríklad problém s bojom proti E. coli baktérii a nezistil som, ako sa tie prostriedky využívajú. Bolo to zakázané v dôsledku európskej legislatíve. Ďakujem, prepáčte, prerušil som vás, lebo musíme dodržiavať tak neskoro rečnícky čas. A teraz dávam slovo pani Wikström. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pred rokom sme prijali osobitnú správu o organizovanom zločine. Boli tam aj odporúčania, ktoré sa týkali e, posilnenia Frontexu, Európskej prokuratúry a podobne, práv obeti a rôzne iné režimy na ochranu svetkov a podobne obeti. Teraz sa pýtam tu predsedníctva komisie, ako ďaleko ste sa dostali v oblasti implementácie všetkých týchto odporúčaní. Lisabonská zmluva nám umožňuje lepšiu spoluprácu medzi políciou a orgánmi štátnej správy, ale okrem toho potrebujeme európsku legislatívu, aby sme sa mohli lepšie chrániť proti organizovanému zločinu, napríklad v oblasti obchodovania s ľudskými bytostami. Mohlo by to byť možné aj v Eurojuste, v Europole, ale aj v iných e, inštitúciách, verejných organizáciách. Potrebujeme aj právnu ochranu maloletých. Musíme spraviť všetko preto, aby sme posilnili ochranu našich občanov na základe potrieb a proporcionality, pretože nič nie je dôležitejšie dnes, keď žijeme v tieni toho, čo sa stalo vo Francúzsku, ako to, čo som spomenula. To by mala byť kľúčová priorita. Ďalším rečníkom je pani González Peňas, GUE NGL. Ďakujem veľmi pekne. Tá skutočnosť, že hovoríme o korupcii a je niečo, čo, sa, čo uputal moju pozornosť a preto hovoríme len o korupcii a nie politickej korupcii a hovoríme o závažnej trestnej činnosti, ale v mojej vlasti je takáto politická korupcia veľký problém. 40 miliard dolárov je tá suma, ktorú to predstavuje. A pritom politická korupcia by sme, je to, o čom by sme tu mali hovoriť. Pranie peňazí, zlé spravovanie fondov, rôzne typy fiškálnych podvodov, dohôd. To sa týka napríklad e, nadnárodných spoločností, ktoré ťahajú tisíce a tisíce peňazí z krajín. Pán Juncker určite pozná tieto postupy. Takže mali by sme pamätať aj na vyhlásenie, ktoré nebolo postup, podpísané 14 členmi e, ľudovej strany. A teraz vás musím prerušiť, pán Gábor za zelených. Pán Javor za zelených, prosím. Ďakujem pekne. Um, musíme efektívne postupovať, nepostupujeme efektívne a preto uh, musíme sa teraz vrácať k otázke, ktorá zaznela v decembri na rade. V každom prípade potrebujeme mať globálnu stratégiu boja proti korupcii, aby sme zosúladili jednotlivé e, systémy regulácie a smerníc, ktoré máme. Musíme mať európsky systém na to, aby sme mohli bojovať. Potrebujeme takisto aj Európsku prokuratúru, ktorá by dohliadala nad e, našimi snahami. Ak neprimeme my našu iniciatívu, tak Európu to celé oslábi Jednoducho peniaze z eh, kohezných fondov skončia eh, vo vreckách oligarchov a finančné investície eh, sa nám, finančné investory sa nám otvoria, chrb, otočia chrbtom. Ak ľudia nebudú Európe dôverovať, tak jednoducho nebudeme môcť čerpať ani ich prostriedky z kohezného fondu, ani žiadne iné a bude to na um, oslabenie Európskej únie. Ďakujem, pán predseda. Som rada a hrdá na to, že otázka boja proti mafii a korupcii sa dostala aj do pozornosti európskych inštitúcií. A teším sa, že teraz dostávame podporu mnohých politických skupín. Bola by som ale šťastnejšia, keby kolegovia z, PDS Talianska bol e, tiež E, prestali pod, e, fungovať podľa modelu zo Sicília, podporili nás, ja sa za to hambím. Organizovaná trestná činnosť, mafia, korupcia, to sú rakovinou, ktorá ohrozuje politiku a sociálne tkanivo v celej Európe a nedá sa to dostatočne nedoceňovať. Ide tu e, teraz aj o tú ústnú otázku, ktorá sa stala vyhlásením, ale všetko skončilo v oktobri 2013, keď sa prijala správa z výboru pre trestnú činnosť. Teraz by sme boli radi, keby sa v práci ďalej pokračovalo. Výbor Libe požiadal o mandát, aby mohol znovu riešiť túto e, oblasť trestnej činnosti. Týka sa to napríklad asociácií s mafiánskymi organizáciami a podobne a ďalších e, opatrení, ako je napríklad konfiškácia, e, získanie dôkazov a e, zaistenie ľudí z oblasti organizovaného zločinu. Rada povedala, že bude pokračovať v činnosti, E, potlačania organizovaného zločinu, ale talianské predsedníctvo v tejto oblasti nič neurobilo a to je veľký nedostatok a veľká slabosť, pretože to znamená, že prioritou talianskej vlády nie je boj proti mafii. Pán Fontulis E, milí kolegovia, predsedníctvo. Pokiaľ ide o boj proti organizovanému zločinu a korupcii, verejný aj súkromný sektor majú k dispozícii rozsiahlu európsku legislatívu na riešenie, ale otázka je, že či sa bez výnimiek táto legislatíva implementuje. Chcem tu pripomenúť škandál Siemensov v Grécku, kde tisícky milióny išli do vrecák gréckých politikov bola to úplná katastrofa a pán Kristoforakos v Grécku, ktorý zodpovedal za túto celú otázku, za celý tento problém, zostal nepotrestaný. Mali sme tri európske zatýkače, ktorí boli vydané za tento trestný čin, ale Nemecko nevydalo žiadne osoby, pretože chránilo nemecké záujmy. Dve veľké politické strany E, v Grécku boli zapojené do prípadu Siemens, boli tam rôzne prostriedky, ktoré prúdili do týchto strán. Takže, dámy a páni, máme smernice, máme európsku legislatívu, ale dodržiava sa. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Makovej, EPP. Ďakujem veľmi pekne. Vnútorná bezpečnosť EÚ je ohrozená organizovanou trestnou činnosťou, korupciou, praním špinavých peňazí, terorizmom. A my všetci vieme, že terorizmus je financovaný z organizovaného zločinu. Vieme, že milióny eur sa každý rok strácajú vzhľadom na tieto trestné činy a vzhľadom aj na to, že špinavé peniaze sa nekonfiškujú a vedú k vytváraniu nových sietí organizovaného zločinu. Preto Treba bojovať proti tomuto typu trestnej činnosti. Chcem pripomenúť smernicu o konfiškácii a rozšírenej konfiškácii a konfiškácii od tretich strán a uplatňovanie tejto smernice v každom členskom štáte je podstatné a malo by sa presne uplatňovať a rovnako uplatňovať, aby sme mali spoluprácu medzi členskými štátmi. Súčasne vyzývam komisiu, aby prišla so štúdiou, ktorú slúbila, ktorá sa týka výnosov stresnej činnosti, stresných podni- áno, stresnej činnosti. Myslím si, že zhabanie, konfiškácia v občianskom konaní tak ako sa uplatňuje v Spojenom kráľovstve, je veľmi užitočná. Ak nekonfiškujeme majitok, tak potom akékoľvek úsilie je zbytočné, aj vyšetrovanie je zbytočné. Ďakujem a teraz pán Weidenholzer. Organizovaný zločin a korupcia škodia budúcnosti a ohrozujú e, spoločenskú súdržnosť krajiny prvom rade je samozrejme úlohou členských štátov bojovať proti týmto javom, ale EÚ je aj spoločný priestor slobody, spravodlivosti a preto to predstavuje súhrn všetkých členských štátov a preto organizovaný zločin je práve takouto oblasťou, pretože prekračuje hranice. Európa musí zohrávať silnejšiu úlohu pri boji proti organizovanému zločinu musíme tlačiť na to, aby sa uplatňovali princípy právneho štátu v našom spolužití. Organizovaný zločin e, sa vždy dostáva tam, kde ide o pranie špinavých peňazí. Mnohé členské štáty sa snažili v minulosti získať e, ekonomické výhody a boli veľmi laxné voči daňovým podvodom napríklad. Daňové raje sú ideálnou pôdou pre mafiózne štruktúry. Musíme proti tomu prísnejšie bojovať, silnejšie bojovať. Dúfam, že sa nám podarí čoskoro schváliť významnú legislatívu v tomto smere. Boj proti organizovaným zločinu musí byť rigorózny, silný a musí byť zameraný ale pritom aj na ochranu základných práv. Na to nesmieme zabúdať, lebo len tak sa naša spoločnosť stane schopná života aj v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem, pán Weidenholzer. A teraz pani Tomašič. Ďakujem veľmi pekne. Organizovaný zločin je rastúca hrozba pre členské štáty. E, ohrozuje právo a poriadok, finančnú stabilitu a používa sa stále viac na to, aby poskytovala teroristom peniaze ľudí a zbranie. Nedávne tragické udalosti vo Francúzsku ukázali, ako je dôležité, aby sme spolupracovali Veľmi som bola smutná, keď som počula dneska správy, ktoré hovorili, že Gulky použité vo Francúzsku prišli cez Chorvátsko z Bosny a Hercegovany. To len ukazuje na nedostatky v našej bezpečnostnej sieti. Bezpečnostná spolupráca medzi členskými štátmi musí byť posilnená a ja dúfam, že sa tak stane tým, že budeme konať konkrétne v teréne a nebudeme len produkovať papiere a nepotrebné spoločné orgány veľmi vzdialené od skutočných rozdieb bezpečnosti našich, ohrozenia bezpečnosti našich občanov. Ďakujem. A teraz dávam slovo pánovi Krysosonosovi. Ďakujem veľmi pekne. Hlasovanie v EP, ktoré sa týkalo boja proti korupcii, sa stalo vlastne mŕtvým papierom, lebo nebola politická vôľa na efektívnu implementáciu tohto konkrétneho e, materiálu. Ak chceme riešiť budúcnosť, tak musíme riešiť aj dôsledky, kon, dôsledky korupcie z minulosti. Mnohé členské štáty v EÚ sa dostali do dlhov práve kvôli korupčným politikám a politikom, ktorí umožňovali veľkým nadnárodným spoločnostiam pracovať v týchto krajinách korupčným spôsobom, a, tak aby z toho mali zisk. Takže táto konkrétna situácia, ktorá viedla k verejnému dlhu, k dlhu, ktorý sa už nedá zvládnuť, k dlhu, za ktorý občania už nedokážu platiť, viedla k mnohým úsporným opatreniam a EÚ musí teraz niesť, prijať svoju zodpovednosť za toto a e, riešiť odpísanie veľkej časti dlhu a o tomto by mala byť konferencia. Ďalším rečníkom je pán Erikson. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, e, pani predsedníčka. Hovorili Hovoríme poslednú dobu veľa o terore a o nedostatku e, úcty voči demokracii, ale je tu ďalšia hrozba. A je to choroba, ktorú mnohí pociťujú. Choroba v tom zmysle, že nedôverujeme iným, nedôverujeme ani v spoločenstvách, v ktorých žijeme. Musíme zabezpečiť dôveru našej spoločnosti tak, aby sme mali mať, eh, mohli mať súdržnú demokraciu a musíme si stanoviť ako priority tie dôležité veci a všetko ostatné dať bokom. Dnes tomu tak nie je. Komisia by mala predložiť stratégiu boja proti korupcii a mali by sme si v nej uviesť, čo je potrebné spraviť a kto robí čo zle. Eh, Národy v Európe by mali mať silnejší hlas v inštitúciách, tak aby členské štáty zaviedli potrebné zmeny. Ďakujem pekne. Pán Korao na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Giovanni Falcone, sudca v Sicílii, povedal, choďte za peniazmi a nájdete mafiu. To môže byť našim východiskom. Mafia je celosvetovým javom. Nehovoríme tu o niečom abstraktnom, hovoríme o organizovanej trestnej činnosti a organizáciách, ktorá je lepšie zorganizovaná ako e, svetový trh. Ja som zo Sicílie, keď som bol malý, tak som si vždycky myslel, a všetci si mysleli, že to je niečo, čo sa týka iba Corleoneho, alebo je to v Palerme. A už vtedy to bolo rozšírené po celej Európe aj inde. Musíme si uvedomiť, že mafia v Paríži, Berlíne, Londýne, tam všade je. A otravuje aj vaše štáty, čiže musíme proti nej bojovať spoločne a žiadam komisiu, aby niečo preto spravila. Ďakujem pekne. Pán Ferrand má slovo na jednu minútu. Vážená pani predsednička, kolegovia, nevnímam to rovnako ako Rada komisia, keď hovorím o trestnej činnosti. Ja si myslím, že dnes tragické udalosti vo Francúzsku sa nedajú oddeliť od boja proti organizovanej eh, trestnej činnosti. Islamský štát, eh, Irak, Irán, všetci sa v podstate živia trestnou činnosťou. E, Všetci, ktorí vyťahli vlajku islamistov, sa už predtým prezentovali e, v trestnej činnosti. Kalibali takisto najprv spravil viacero obrojených prepadov pred tým, ako sa dal na radikalizmus. Máme laxistickú politiku a neuvedujeme si, že keď sa tieto veci budú šíriť ďalej, tak to bude stať stále viac ľudských životov. Musíme bojovať proti situácii v Sýrii a v Líbii a vidíme, že trestná činnosť sa jednoducho nerieši v Európskej únii, tak ako by sa mala. Ďakujem pekne, čas vám vypršal, na jednu minútu dostáva slovo pán Malinov. Vážení kolegovia, všetci vieme, čo stojí korupcia, organizovaná trestná činnosť európskeho hospodárstva, európskych občanov. Ale ešte niečo dôležitejšie ako peniaze, niečo, čo sa nedá merať. Je to dôvera. To, ako ľudia vnímajú korupciu, organizovanú trestnú činnosť, ktorá je rozšírená, e, ničí dôveru v inštitúcie a demokracia je taký spôsob vlády a riadenia, ktorý vo veľkej miere závisí od dôvery. A preto boj proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii má aj iný rozmer. Je to boj za kvalitu a za budúcnosť demokracie v Európskej únii. A preto musíme bojovať a musíme túto bitku vyhrať na európskej úrovni. Spolu so všetkými európskymi inštitúciami musíme spojiť naše úsilia. Tým mimochodom nemám na mysli iba európske Európsku prokuratúru, ktorá už tu mala dávno byť. Mám tým na mysli aj Európske spravodajské služby, Európske finančné spravodajské služby, ktoré nielen by mali obnoviť dôveru, ale mali by aj vyvolať pocit istoty. Ako bulharský poslanec musím priznať, že Bulharsko patrí medzi tie krajiny, kde je asi najvyššia miera korupcie, čo sa týka indexu korupcie a najnižšia miera dôvery v súdny systém a preto chcem popriať novej vláde v Bulharsku veľa úspechov pri reforme súdnictva. Pán López Agiar na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán komisár, už pomerne dlho si Európsky parlament uvedomuje, ako dôležité je efektívne bojovať proti organizovanej trestnej činnosti a samozrejme praniu špinavých peňazí, nezákonným finančných prostriedkom a korupcie. Teraz sme sa dostali do fázy činnosti a nutne musíme predložiť konkrétne plány legislatívnych iniciatív, aby sme mali spoločnú definíciu, normalizovanú definíciu toho, čo považujeme za organizovanú trestnú činnosť. A samozrejme aj e, musíme nájsť spôsoby, ako bojovať proti pirátstvu, falšovaniu a tak ďalej. Ale predovšetkým sa musíme jednoducho posunúť vpred, musíme zvýšiť ochranu finančných zájmov Európskej únie. Je to súčasť tohto celého a preto musíme bojovať eh, proti cezhraničnej trestnej činnosti. Boj proti praniu špinavých peňazí si vyžaduje taký systém, v rámci ktorého by sme okamžite identifikovali aký, akýkoľvek systém prania špinavých peňazí cez akýkoľvek spôsob, akýkoľvek zdroj analýzu účtov a tak ďalej. A preto musíme zlepšiť koordináciu a spoluprácu s národnými orgánmi ktoré sú určené na to, aby bojovali proti finančnej trestnej činnosti a praniu špinavých peňazí. Korupcia, pranie špinavých peňazí, organizovaná trestná činnosť, to, nie je všetko, je všetko nielen hrozbou uh, eh, inš, jednotlivých štátov, ale je to aj hrozbou dôveryhodnosti európskych inštitúcií a dôvery ľudí v európske inštitúcie, ktorí ich predstavujú, zastupujú. Čiže to nie je len otázka hospodárska, ale otázka demokracie. Jednoducho je potrebné stíhať a bojovať proti podvodom. Musíme mať na to potrebné zdroje, mm, aby sme mohli bojovať proti tejto pliage, ktorá ohrozuje aj demokraciu. Pán Rope tu nie je, takže dostáva slovo pani Klun na minútu 30. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj za to, že môžeme hovoriť o organizovanej trestnej činnosti. Myslím si, že všetci môžeme spraviť jednu vec okamžite, urýchliť e, spracovanie smernice PNR, evidencia mien cestujúcich ako tu už zaznelo predtým, organizovaná trestná činnosť stála za e, vraždami minulého týždňa v Paríži, bola financovaná organizovanou no, trestnou činnosťou. Musíme bojovať spoločne, európske inštitúcie musia konať spoločne, musíme si vymeniať informácie, musíme sa navzájom podporovať na úrovni štátov. Takisto sa musíme posunúť pred touto smernicou, ktorá je kľúč kľúčovým aspektom na to, aby naše e, špecializované orgány mohli bojovať proti terorizmu organizovanej trestnej činnosti. Organizovaná trestná činnosť ohrozuje spoločnosť či už cez dovoz a obchodovanie a pašovanie drog či zbraní, ale aj ľudí. Je to veľmi závažný trestný čin proti ľudstvu a musíme proti nemu bojovať pre všetkým v Európe, pretože európske hodnoty znamenajú ochranu ľudí. Takisto e, je veľkou výzvou aj boj proti trestnému činu sexuálneho zneužívania detí cez internet. Je to hrozný, hrozný trestný čin, proti ktorému musíme bojovať a musíme zabezpečiť to, aby zodpovednosť niesli pod, e, počítačové internetové firmy a aby aj oni bojovali proti tejto forme trestnej činnosti. Ďakujem pekne. Slovo má pani Gomez na minútu. V decembri portugalský prokurátor uzavrel prípad o predaji ponoriek od nemeckého konzorcia po 9-ročnom vyšetrovaní na základe veľkých podozrení e, z podvodov. Portugalský prokurátor napísal, že vyšetrovanie e, bolo postihnuté zlou spoluprácou s nemeckými kolegami, ktorí nikdy neprišli neposlali do Portugalska základné prvky a dôkazy, ktoré potrebovali, ktoré boli zabezpečené v rámci spoločného e, vyšetrovania. E, podobný prípad bol v Grécku, takisto E, e, tí, ktorí e, skorumpovali finančné prostriedky v Nemecku, nespolupracovali s Gréckom. Vyzerá to tak, ako by Nemecko zakrývalo ich činnosť. Je to netolerovateľné v rámci Európskej justičnej spolupráce a komisia musí zasiahnuť pana Varopolus. Ak nie, tak páchatelia trestnej činnosti, ktorí perú špinavé peniaze a sú skorumpovaní, budú zneužívať európsky systém. A na čo komisia čaká? aby vyzvala členské štáty, aby zastavili predaj tzv. zlatých víz. Je to jednoducho skúsenosť, je to všetko realitou, ako sa dostáva organizovaný trestný čin do Európy. Slovo dostáva pán Maragal takisto na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. <clears throat> Dostali sme informácie o kolektívnom zlyhaní, za ktoré sme všetci zodpovední. Je to pohroma, ale musíme sa dnes rozhodnúť, či jednoducho budeme bojovať e, proti dôvodom, alebo budeme len liečiť e, dôsledky. Nestačí implementovať e, existujúcu legislatívu, ale Európa Európa má regulačné vákum a nepodarilo sa ho doteraz vyplniť a ani v návrhoch, ktoré máme na stole, to tak zatiaľ nevyzerá. Organizovaná trestná činnosť a korupcia, povedzme si to jasne, sú takisto dôsledkom e európskeho finančného, svetového finančného systému, ktorý sa akoby vykolajil pred 30 rokmi. Sú to také dve príšery, ktoré sa dostali do našich systémov a sú úplne beztrestné a preto musíme zmeniť celkový finančný regulačný systém. Žiaľ, e, váš čas vypršal. Ďakujem pekne. A teraz máme voľnú rozprávu. Piati zástupcov jednotlivých skupín, takže pán Polček na minútu. Ďakujem pekne, pani podpredsednička. Ja by som v tejto súvislosti chcel poukázať na okolnosti, ktoré sú podľa nás veľmi dôležité. Samozrejme, prevencia trestnej činnosti, bezpečnejšie prostredie v Európe, transparentnosť, ktorá má viesť k boju proti korupcii, ale aj to číslo 3600 odhadovaných skupín a zločineckých band. To všetko svedčí preto, aby sme podporili tento návrh alebo by sme lepšie bojovali proti korupcii. Avšak ja ako advokát by som chcel upozorniť aj na zneužívanie operatívnych patracích prostriedkov zo stranou, strany orgánov štátnej moci a chcel by som vyzvať komisiu k tomu, aby pri hľadaní opatrení, ktorých cieľom je boj proti korupcii, aby zároveň mysleli aj na súkromie občanov, na ochranu ich práv aby hľadala zmysluplnú rovnováhu, za čo by som bol veľmi vďačný. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Negrečko, takisto na minútu. Korupcia nepozná hranice ani <clears throat> politickú príslušnosť. A Európska únia musí bojovať proti tomuto javu tým, že bude podporovať justičný a súdny systém v Európe, musíme podporovať tých, ktorí venujú život a bojujú za správny súdny systém a musíme podporovať aj občanov. Chcem poblahoželať tým odborníkom, ktorí sfunkčnili justičný systém v Európe. Potrebujeme silný justičný systém v Európskej únii, tak aby korupcia, organizovaná trestná činnosť jednoducho prestala mať dopad na celú Európsku úniu. Boli by sme radi, aby naše politiky boli dôveryhodné, boli by sme radi, aby sa naši občania viac zapájali a musíme im dať nádej, opätovne nádej a dôveru v súdny systém. Nikto jednoducho neude pred spravedlivosťou, to im musíme povedať a musíme zároveň sa postarať o to, aby korupcia nemala miesto v Európskej únii. My tu musíme proti korupcii bojovať. Ďakujem pekne pani Negresku. Jedná z Obchodovanie s ľuďmi je najziskovejšia trestná činnosť. E, predávajú sa e, najzraniteľnejší ľudia, nerešpektujú sa ich práva. Je šokujúce, že v Európe sa najviac obchoduje s Európanmi, avšak nie je možné povedať presné čísla. E, obete obchodovania s ľuďmi sú stíhané za to stresné činy, ktoré boli na nich spáchané a nezaobchádza sa s nimi ako s obeťami. Vítame taký vývoj ako smernica boja proti obchodovaniu s ľuďmi a e, naj efektív, efektívnejšiu koordináciu. Ešte stále je potrebné spraviť veľa preto, aby sme chránili týchto zraniteľných ľudí. Cezhraničné týmy, spoločné vyšetrovanie, spolupráca Europol, Eurostu, to je všetko podstatné, avšak to nestačí. Musíme naďalej hovoriť o tejto veci, robiť osvetu medzi ľuďmi, aby videli príznaky, aby ich nahlasovali, tak aby sme mohli bojovať spoločne proti tejto trestnej činnosti, ktorá je cezhraničná a veľmi zložitá vo svojej samotnej povahe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Na minútu pani Aviel Gosman. Ďakujem pekne. Predovšetkým by som chcela upozorniť na to, že je dosť nezvyčajné, že tí, ktorí najviac hovoria o korupcii, sú poslanci EPP, mohli by nám hovoriť veľa o korupcii. V Španielsku je množstvo veľa prípadov, ktoré súvisia s korupciou. Je tu množstvo ľudí aj s politikou, ktorí sú pre všetkým sú to do populárna, aj socialisti, tým moc nezaostávajú. A je dosť nezvyčajné, že z Európy, keď sa pozrieme na... Teda Európa sa akoby odvracia zrakom, rakom, Eh, keď sa v Španielsku eh, rabujú prostriedky z verejnej pokladnice. Robia to politici, ktorí sú tu, alebo sú to ľudia, ktorí sú v tých stranách, ktoré sú aj tu zastúpené. Eh, sú tu napríklad známe veci, ako naši politici a ich blízke vzťahy napríklad s pánom Junckerom. Ďakujem pekne. A pán Vali na záver voľnej rozpravy. Na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcel poďakovať pánovi komisárovi aj pani ministerke, že prišli medzi nás. Mnohí kolegovia súhlasia s tým, čo tu zaznelo, že chceme mať vysoké normy v Európe, vzhľadom na to, čo sa deje v Taliansku napríklad. Napríklad Turín, vysokorýchly vlak, mafia zapájaná do uzatvárania kontraktov. Poznáme aj ďalšie príklady, takisto sme počuli aj o tom, že tieto veci neboli vyšetrené a nespadali ani pod legislatívu boja proti mafii, pretože tie zmluvy boli uzavreté vo Francúzsku, čiže to nespadá do bežných postupov. Musíme však sa postarať o to, aby sme za, bez, zastupovali tých, ktorí sú poctiví a nie pachateľov trestnej činnosti. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pán Avramopulos za komisiu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Prvšetkým sa všetci zhodneme na tom, že organizovaná trestná činnosť podrýva nielen naše hospodárstvo, ale aj súdržnosť a bezpečnosť. Nikto nepochybuje o tom, že to je rastúca hrozba a je našou zodpovednosťou proti nej bojovať. Ale Európa nestojí nečinne bolo prijatých dostatok konkrétnych politík, boli vytvorené inštitúcie ako Europol, agentúra pre lieky, menovanie koordinátora pre boj proti obchodovaniu, Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite v rámci Europolu a smernica e, boja proti kybernetickým útokom, ktorú by členské štáty od septembra tohto roku mali uplatňovať v praxi. Komisia sa takisto rozhodla zapojiť do tohto boja aj tretie štáty a relevantné medzinárodné organizácie. Na úvod som spomenul našu silnú spoluprácu so Spojenými štátmi, ale aj to, že podporujeme a povzbudzujeme k spolupráci medzi členskými štátmi na európskej úrovni sa definuje organizovaná trestná činnosť v rámci rozhodnutia z roku 2008 o boji proti organizovanej trestnej činnosti. Týmto nástrojom sa trestne stíhajú aj e, prečiny ako účasť na trestné organizácii, ale tieto organizácie, ako napríklad mafia, ktoré zazneli mnohokrát e, počas našej diskusie, využívajú prestriedky z organizovanej trestnej činnosti a nie sú stíhané. Tento rok predložíme správu o implementácii rámcového rozhodnutia, tak ako som uviedol predtým. Na záver mi dovolte povedať, že to, čo nás všetkých spája tu v Európe, je naše odhodlanie, naša odhodlanosť efektívne bojovať proti organizovanej trestnej činnosti vo všetkých jej podobách a vytvoriť bezpečnejšiu Európu a dôveryhodnejšie prostredie pre občanov aj podniky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. A na záver dostáva slovo pani Kalina Lukaševica, pani ministerka, ktorá zastupuje radu. Vážená pani predsednička, pani poslanci, pani poslanky, pre všetkými dovolte poďakovať sa vám za túto veľmi dôležitú diskusiu o opatreniach boja proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii. A zároveň by som sa chcela poďakovať aj za to, že ste mi dali príležitosť vystúpiť tejto dôležitej téme. Na záver tejto diskusie by som chcela zareagovať na otázku poslankyne Vikstremovej. Ja chcem povedať, že organizovaná trestná činnosť a korupcia si vyžadujú komplexné, koherentné, efektívne konanie Európskej únie. Máme silnú metodiku na boj proti trestnej činnosti koordovanejším spôsobom a lepším využívaním všetkých našich zdrojov. Sme presvedčení o tom, že obnovená stratégia vnútornej bezpečnosti bude predstavovať ďalší krok vpred pri príprave budovaní únie, ktorá bude chrániť práva a slobody našich občanov. Mali by sme sa stále viac snažiť a posilňovať rámec tým, že budeme komplexnejšie reagovať na výzvy, ktoré prináša organizovaná trestná činnosť a korupcia. Rada naďalej sa bude plne angažovať a konštruktívne spolupracovať pri prijatí a efektívnej implementácii konkrétnych opatrení v tomto zmysle. Vážení poslanci, poslankyne, ďakujem za túto diskusiu. Ďakujem pekne. Končím túto diskusiu a skôr ako prejdeme na ďalšiu, musím povedať, že pán Marko Zulo ako poslanec výboru IMKO zastupuje pani Diane James. Je niekto, má niekto k tomu nejaké vyjadrenie proti alebo za túto nomináciu?